Um, kolegovia, prosím vás, usadte sa, budeme hlasovať, budeme veľmi rýchlo hlasovať. Keby ste si, prosím vás, mohli sadnúť, aby sme mohli rýchlo odhlasovať. Ďakujem pekne. Keď budete pripravení, tak začneme. A prosím vás, pripravte si elektronické hlasovacie karty. Takže začíname. A dnes je to naozaj veľmi hlučne. Kolegovia, ďakujem. Ďakujem, Tomás. Znova mi eh, pomohol podpredseda. Takže máme prvý bod e, programu. Ak nemáte nejaké námietky, tak je to schválené. Pokiaľ ide o jazykový profil, e, tak čeština, dánčina, estončina, finčina, chorvačtina, lotiština, litovčina, malčina a slovinčina nebudú k dispozícii. Bod 3. Overte si prosím vás, či máte všetci svoje karty. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, pokiaľ ide o toto konkrétne hlasovanie, musím povedať niekoľko bodov skôr, ako začneme a skôr, ako doznam slovo spravodajcovi. My sme dostali deklaráciu od pani komisárky Jourovej. Toto vyhlásenie sme vám rozdali, ale chcel by som iba poukázať na to, že ten list z AFETu, ktorý máte, je stanovisko AFETu, ale nie je to formálne stanovisko. Je to jednoducho list AFETu. Vyjadruje ich stanovisko, ale, e, teda ich názor, ale nie je to oficiálne stanovisko. Je dôležité, aby ste to vedeli. Nie je to oficiálne stanovisko, je to iba ich názor. A tento dokument ste dostali. Takže e, teraz e, požiadam spravodajcu, či sa chce na chvíľku ujať slova. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Claude, vážení kolegovia. Po zhruba šiestich rokoch diskusí a predovšetkým rokovaní o zastrašujúcej dohode medzi Európskou úniou a USA o ochrane osobných údajov v oblasti spolupráce medzi orgánmi činnými v oblasti práva. Po mnohých diskusiách máme teda viac menej dokument, ktorý je hotový a sú tu isté objasnenia a komisia ako celok to prijala, aby výklad tejto dohody sa nedal zle pochopiť. No a e, toto bolo teraz e, pripojené do úradného vesníka. E, toto je teraz aj k dispozícii pre nášho rokovacieho partnera. Uviedli sme tam a zdôraznili tri body, ktoré sú dôležité pre túto dohodu. V prvom rade táto dohoda nemá právny základ pre právny prenos právny základ je v národnom práve, v európskom práve e, na jednej strane a na druhej strane práve e, USA a preto vytvára e, primerané zábezpeky na ochranu osobných údajov, keď dôjde k prenosu a to je obrovský krok vpred. Nepovažuje sa to za rozhodnutie o primeranosti a orgány na ochranu osobných údajov v členských štátoch si vždy môžu overiť, či tie normy sú e, v súlade s normami a kultúrou v Európskej únii a či každé ustanovenie e, tejto e, dohody sa riadne uplatňuje a realizuje zo strany USA. Po druhé, táto dohoda predpokladá aj právo na opravné prostriedky a súdny regres pre občanov Európskej únie a občania Európskej únie, e, ak dostanú e, toto právo súdneho regresu e, popri všetkých ostatných opravných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, len vtedy bude táto dohoda e, platná. E, týka sa to e, tých, ktorí budú v Európskej únii, ale môj výklad právneho prostredia je taký, že táto dohoda je zákonná E, podľa charty a tak ďalej aj bez e, tohto e, opravného prostriedku a preto to nemôže byť porušením kultúry, e, keď sa tam pridá aj tento opravný e, prostriedok, ale obmedzený iba na občana Európskej únie. Rozhodne, ak je tu nejaké ustanovenie e, v americkom práve, ktoré obmedzuje uplatňovanie ustanovení tejto dohody a to povedie k tomu, že táto dohoda sa nebude realizovať, tak, tak ako som uviedol, to znamená, že táto dohoda sa nebude uplatňovať a nebude uplatniteľná, pokiaľ tá implementácia bude viazaná napríklad na e, výnimky e, z e, zákona o zachovaní súkromia, keď ide o mena pasažierov. A je teda jasné, že aj americká strana musí naplniť tieto požiadavky, s ktorými súhlasila v tejto dohode a toto je záväzné. S týmito objasneniami a s týmito istotami, ktoré tu dostávame, si myslím, že táto dohoda je obrovským krokom pred e, pri ochrane e, osobných údajov, pri prenose osobných údajov a o mnoho lepšie to e, chráni osobné údaje, než je to dnes Eh, pretože eh, ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov momentálne medzi USA a EU sú eh, na veľmi nízkej úrovni a táto dohoda výrazne zlepšuje ochranu osobných údajov. Preto si myslím, že by sme mali odsúhlasiť túto dohodu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, to je vaše odporúčanie. Nechcem teraz začať rozpravu, ale je tu Faktická poznámka od pani Intveld. E, buďte prosím vás stručná. Chcela by som dostať iba objasnenie, ktoré sa týka vyhlásenia Európskej komisie, aby bolo jasné, že všetci to čítame úplne rovnakým spôsobom. Ide o výnimky zo zákona o zachovaní súkromia. E, komisia hovorí, o stiahnutí, zamietnutí e, a zrušení týchto výnimiek a domnieva sa, že iba toto zabezpečí plnú e, implementáciu e, článku 19.1, ako vyžaduje a tak ďalej. E, komisia sa domnieva, že článok 19.1 zastrešovacej dohody predstavuje podstatné ustanovenie dohody, ktoré musí byť plne implementované. Súhlasí so mnou pán spravodajca, že toto znamená, že ak výnimky, o ktorých hovoríme, nebudú zrušené, že e, potom sa to bude e, považovať za takú situáciu, že Spojené štáty americké neuplatňujú túto dohodu. Je to tak? Áno, je to tak. Nejaká odpoveď v poriadku, takže e, prejdeme teraz k hlasovaniu dohoda medzi USA a Eh, Európskou úniou eh, o ochrane osobných eh, údajov, ktoré sa týkajú prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania trestných činov. Súhlasím, súhlasím s tým, ak Spojené štáty nebudú uplatňovať eh, nejaké eh, ustanovenia eh, z tejto dohody, tak to znamená, že neimplementujú vôbec celú dohodu. To je úplne jasné. Nemôžeme sa pustiť do tejto rozpravy. Pán predseda, hovorí pani Intveld, myslím si, že je to kľúčová otázka. Potrebujeme objasnenie, pretože pán spravodaj sa teraz hovorí niečo iné. Potrebujeme vedieť, či takto správne vnímame ten list. Potrebujeme vedieť, o čom hlasujeme to je to obmedzenie. A vy tomu hovoríte demokracia, takže hlasujeme o niečom, čo nevieme, čo znamená. Predseda, prepačte, dal som vám slovo a pán spravodajca odpovedal, ale pán predseda, veď tu máme to vyhlásenie. E, dobre, prejdeme teraz k hlasovaniu, hovorí pán predseda. E, nie, musíme naozaj prejsť k hlasovaniu. Ale musí to byť rýchle. E, pán spravodajca, nech sa páči. Dobre, chcel by som ešte raz odpovedať. Toto objasnenie dáva jasne najvo, že zo strany Európskej únie musíme plne implementovať túto dohodu, predovšetkým v tomto bode. Ak USA nebudú implementovať tento bod, tak potom sa dohoda nebude uplatňovať. A to je všetko, na čom sa môžeme zhodnúť. Myslím si, že je to správne a je to takisto dôležité, pretože nie je úplne jasné, ako nová administratíva bude E, zaobchádza s touto dohodou. Chceme mať túto dohodu len vtedy, ak obidva strany budú e, plne, e, naplňať všetky podmienky tejto dohody. Dobre, prejdeme teraz k hlasovaniu. Pozmenujúce návrhy 1 a 2 sú totožné. Ste pripravení všetci? Zdá sa, že ste pripravení. Takisto ja som stratila uh, svoju kartičku. Dobre, iba sekundu. Kolegovia, iba sekundu. Vydržte, prosím vás. Nie ste všetci nejakí hluční, kolegovia. Prosím vás, utište sa na chvíľku. Pani Gomez nemá svoju kartu, nejaký to vykompenzujeme. Eh, ešte je tu niekto, kto nemá kartu? Pani Grisbach nemá kartu. Cornelia. A váš prístroj ani nefunguje. Mohli by ste sa presunúť inde? inému prístroju. Dám vám chvíľku na to, aby ste sa presunuli. Takže Cornelia sa stiahuje e, k inému stroju pani e, Gomez a pani Krispek tu nemajú svoje karty, takže ak e, všetci s tým súhlasíte, oni budú hlasovať s vyhnutím ruky. Dobre spravodajca chce, aby sme eh, explicitnejšie hlasovali. Začíname odsekom 1. Sú tu totožné pozmeňujúce návrhy 1 a 2 a sú to návrhy na zamietnutie. Otváram týmto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dobre, odhlasoval už každý. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 40 ku 10, ale nikto sa nezdržal. No a menovité hlasovanie, otváram hlasovanie o celom dokumente. Odhlasoval už každý, týmto končím hlasovanie. je to prijaté 41 za 4 a proti 6 sa zdržali. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Ukončili sme hlasovanie a teraz prechádzame k ďalším častiam programu. Prosím vás, mohli by ste odísť dosť ticho, aby sme sa mohli potom venovať ďalším častiam programu. Ďakujem veľmi pekne. Quietly, thank you. E, ticho, prosím vás. A teraz prechádzame k bodu 4. A to je dôležitý bod. Dám vám chvíľočku, aby ste mohli opustiť miestnosť. Teraz sa budeme venovať koordinácii určitých ustanovení stanovených zákonom, nariadením alebo administratívnou akciou v členských štátoch, ktorá sa týka ustanovenia audiovizuálnych mediálnych služieb vzhľadom na meniacu sa trhovú realitu. Ďakujem, pán predseda. Uvediem vám stručný prehľad môjho návrhu. Nový e, návrh, ktorý prijala komisia MAI, reaguje e, na potrebu prispôsobiť e, legislatívu technickému vývoju potrebujeme zdieľané videoplatformy pre účely Eh, boja proti nenavisným eh, prejavom, ale výbor nebol zapojený do prijatia prechádzajúceho eh, nariadenia a Charta základných práv nemala taký istý právny štatút ako zmluvy. Výbor LIBE má výslovnú kompetenciu e, vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú opatrení, e, v, hlavne v oblasti e, trestného práva, ako reakciu na nenavisné prejavy, xenofóbiu a intoleranciu. Toto bolo výsledkom nešťastného boja o kompetencie a my sme v tento boj prehrali my ako výbor LIBE. Toto však predstavuje dobrú lekciu do budúcnosti. V budúcnosti by sme mali byť čo najkoherentnejší a mali by sme vždy obhajovať svoje privilegia napriek eh, politickým tlakom našich kolegov z iných výborov. A teraz pokiaľ ide o obsah. Ako spravodajkynia Libe som sa zamerala na 5 oblastí. Vyvážené, vyvážený eh, prístup eh, zachovanie z zábezpek smernice e-commerce konsistentný prístup a boj proti nenavistným prejavom a prejavu a násiliu, e, ochrana e, neplnoletých pred škodlivým obsahom a e, posledný bod, nezávislosť regulačných orgánov na európskej a na národnej úrovni. Chcela by som sa zamerať predovšetkým na posledný bod, pretože veriem v nezávislosť tlače, to si zasluhuje koherentnosť a konsistentnosť. Mnohokrát sme odsudzovali v tomto výbore členské štáty nielen za to, že porušovali zákonné práva v tejto oblasti. Tentokrát môžeme prispieť k rozdielu a môžeme vytvoriť nástroje na prevenciu a na reakciu eh, na eh, nenavisné prejavy a Chcela by som sa neposlednom rade e, poďakovať aj e, tieňovým e, spravodajcom a budem s nimi spolupracovať aj v budúcnosti, tak aby náš hlas bol vypočutý aj v budúcnosti vo výbore. Ďakujem veľmi pekne. A máme tu niektorých tieňových spravodajcov. Chceli by ste sa ujať slova? Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že návrh komisie na zmenu tejto smernice o audiovizuálnych mediálnych eh, službách môžeme eh, privítať. Európsky eh, parlament chcel takúto revíziu vo svetle rýchleho vývoja technológií. Smernica eh, počiarkuje, že je potreba eh, zachovávať základné eh, práva zakotvené v Charte základných práv. Pokiaľ ide o ochranu neplnoletých. Je to mimoriadne dôležité pre našu politickú skupinu a preto si myslím, že najvyššia ochrana, úroveň ochrany by mala byť e, zachovaná. Ochrana detí a zabezpečenie e, bezpečného prostredia pre ich e, výchovu je jedným z primárnych cieľov Európskej únie a je to aj v súlade s článkom 22 Charty základných práv. Tiež by sme mali uznať tie snahy, ktoré ktoré v tomto smere parlament v ostatných rokoch uskutočnil a uznesenie, ktoré bolo prijaté ohľadne e, ochrany detí v digitálnom svete a boj e, proti e, sexuálnemu zneužívaniu detí v internete. Myslím si, že ochrana práv detí online musí byť zabezpečená a je to základná otázka. Žiadna výnimka nesmie byť akceptovaná. Ešte treba povedať niekoľko slov k pred predchádzajúcemu článku 7 smernice, ktorý bol vypustený v e, e, aktuálnej revízii. V článku 7 sa uvádzalo, že poskytovateľia médií sú povinní zabezpečiť, aby ich e, služby budú prístupné postupne pre ľudí s problémom pre nevidiacich a ostatných ľudí s postihnutím. Je potrebné prijať legislatívny akt, ktorý zabezpečí všeobecné všeobecný eh, rámec pre prístupnosť týchto eh, produktov a služieb eh, v súlade s dohovorom OSN upravujúcim práva ľudí s postihnutím. Ale kým takéto niečo bude k dispozícii, je potrebné požiadať členské štáty, aby podporili posunkovú reč, titulky, popisy. A to by malo byť upravené v novom článku z mernice o poskytovaní audio audiovizuálnych mediálnych služieb. V tomto smere ďakujem eh, právodajkyni za eh, eh, jej prácu a môžem ju ubezpečiť o našej plnej spolupráci. Ďakujem pekne. Skôr a ešte pán Pavel tieňový spravodajca SND. Uh, uh, uh. Súhlasím s tým, čo povedal kolega, eh, pokiaľ ide o zmenu smernice poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb. Zmeny na trhu eh, eh, robia toto nevyhnutným. Ďakujem aj kolegyni Mlinár za jej prácu. No, že sa venovalo týmto piatim základným e, témam. Ako všetci viete, jedným z našich e, ťažísk je e, nezávislosť erga. V tomto smere je to pre nás nevyhnutné. Pokiaľ ide o politickú klímu v EÚ, myslím si, že táto nezávislosť je oveľa dôležitejšia než kedykoľvek predtým. V tejto súvislosti by som chcel povedať, že onlineové platformy majú základnú kľúčovú úlohu v riešení šírení e, škodlivého obsahu a teda by sme to mali riešiť. E, musia e, pracovať orgány kompetentné za kontrolu na týchto problémoch a nemôžeme sa spoliehať len na súkromné spoločnosti a preto by sme sa chceli prihovoriť za základné úpravy v tomto smere. Mm, je tu preferencia obsahu eh, ex ante eh, zo strany eh, súkromných inštitúcií, ale to by mohlo spôsobiť aj koniec obsahov generovaných používateľmi samotnými, ako to poznáme doteraz. Takže toto by sme mali ešte s gestorským výborom si preberať. Ďakujem pekne. Skôr než dám slovo ďalším tieňovým spravodajcom. Dám slovo Janovi Albrechtovi. Ďakujem pekne. Dovolte mi e, zablahoželať e, pani spravodajkyni za veľmi dobrý návrh. Myslím si, že tento návrh sa uberá skutočne e, dobrým smerom, najmä pokiaľ ide o, o, dôraz, o, o, o vypustenie z, slova moral v definícii obsahu a tiež e, pokiaľ ide o opatrenia členských štátov, pokiaľ ide o vypustenie e, e, legálnosti a potreby a primeranosti a tiež odvolávka na chartu základných práv, najmä článok 52 musí byť vždy rešpektovaný. Toto, je, toto sú veľmi dôležité upresnenia, pokiaľ ide o implementáciu Eh, aj v členských eh, štátoch. Sú tam ešte niektoré body, kde máme ešte nejaké otázky, napríklad pokiaľ ide o úlohu vypracovania a eh, nariadení. Chceme mať európsku harmonizáciu. Samozrejme súhlasím s tým, že otázka je ešte, ako to dosiahnuť. Musíme sa viac snažiť, pokiaľ ide o posilnenie regulačných európskych úradov a teda viac e, na to sa musíme sústrediť, než e, tu zapájať nejakým spôsobom e, komisiu. Pokiaľ ide o overovanie veku, tam je dôležitejšie, nech už je akákoľvek schéma používaná, nemala by, nemalo by to viesť k spracovávaniu ďalších osobných údajov. Myslím, že všetci sa v tom zhodneme. Je to tak aj v smernici ochrane osobných údajov. Áno, chceme takéto niečo mať, ale má to byť Eh, nemá to byť nejaké eh, sledovanie, má to byť vlastne eh, len overenie veku používateľa, aby tam nedošlo k zberu, výberu teda nejakých ďalších osobných údajov. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 27 ohľadne nenávisných prejavov, mm, je správne, že tam bola doplnená kategória senzibilných informácií a chulostivých bodov ako sexuálna orientácia a tak ďalej. Možno to nie je úplne jasné, mm, ale eh, but, eh, shall not alone be eh, considered teda toto slovo not alone tam v, v tej súvislosti vyvstáva otázka, aká môže byť situácia, kedy to môžete použiť ako základ na rozhodnutie e, e, obmedziť e, prístupnosť tohto obsahu. Čiže tam je len otázka, ako to možno trochu striknejšie vyjadríme, trochu presnejšie, jasnejšie vyjadríme. Pokiaľ ide o blokovanie obsahu, to vždy je trochu chulostivá otázka, pokiaľ ide o, o, o, o o aspekt, ako to zorganizovať. Myslím si, e, že e, v tých procedurálnych bodoch by sme e, sa mali dohodnúť na tom, že tam by mala byť revízia zo strany justičných orgánov. Toľko teda k našim mojim pripomienkam je, sme E, rade z tohto e, návrhu a e, Mm, radi sme, že sa to preberie v tomto eh, výbore, pretože je to veľmi dôležitá otázka. Ešte budeme sa musieť eh, eh, zaoberať otázkou, ako to bude s tými nezávislými regulátormi, s tým zabezpečením. Takže k tomuto sa ešte budeme musieť vyjadriť. Ďakujem pekne. Toľko k tieňovým spravodajcom. Kolegovia sa hlásia o slovo. Chcel som dať najprv slovo tieňovým spravodajcom. A ja som tiež tieňový spravodajca z DCA. Prepačte, toto som tu nie nemal zapísané takto, takže e, teraz už viem, takže sa ospravedlňujem. E, najprv by som sa chcel poďakovať e, spravodajkyni za stanovisko. Uberá sa to správnym smerom. Tiež vítam smer a snahu ochrániť maloletých pred nenávisnými prejavmi. Myslím si, že je potrebné ešte ujasnenie, pokiaľ ide o to, čo sa považuje za škodlivý obsah a čo sú tie nenávistné prejavy, aby teda e, sme e, zabezpečili e, intervenciu, možnú intervenciu. Potrebujeme tam trošku viac jasno jasnovniec do veci. Pokiaľ ide o rozsah, pokiaľ ide o slobodu prejavu, je potrebujeme postarať sa o, o, o možnosť slobody e, prejavu. E, pokiaľ ide o skupinu európskych regulátorov, tam e, by sme nemali dávať veľkú prioritu Európskej komisii, to je zodpovednosť členských štátov. Všetky audiovizuálne služby podliehajú systému teritoriality Ty eh, a práva sú udelované na tomto teritoriálnom základe, takže musíme eh, byť veľmi, eh, si dať teda veľmi pozor, aby sme nejakým spôsobom nenarušili tieto kompetencie členských štátov. Takže myslím si, že no, to je dobré. Mm je veľmi dôležité, aby sme našli tú správnu rovnováhu eh, ochrany bez toho, že by sme príliš obmedzovali obsah, ale samozrejme to bude ešte veľká výzva, o ktorej budeme diskutovať, keď sa budeme zaoberať ďalej touto správou a teším sa na konštruktívnu spoluprácu eh, s pani spravodajkyňou a steňovými spravodajcami, aby sme zabezpečili, aby to, bude, aby to čo najlepšie eh, fungovalo. Prepačte ešte raz, nemali sme informáciu, ktorý člen z vašej politickej skupiny je tieňovým spravodajcom časom. E, ďakujem pani e, Činiči. E, má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa aj ja poďakovať kolegyni spravodajkyni za túto dobrú správu. Je to text, o ktorom dnes diskutujeme a chcela by som ešte upriamiť vašu pozornosť ako spolu správodajkyňa pre práva menšín na ochranu maloletých toto je potrebné zabezpečiť všade v Európskej únii a, a v rámci všetkých právnych úprav. Deti a mladí ľudia dnes e, e, sú veľmi e, zruční, pokiaľ ide o používanie digitálnej techniky. Veľmi jednoducho sa vedia dostať na sieť a využívať tam audiovizuálne obsahy. Ale my všetci vieme dobre, že nie je až také ľahké ich chrániť. Save the Children vydalo vyhlásenie, že mladí ľudia si často týchto nebezpečenstiev nie sú vedomí, e, počnúc od e, detskej pornografie až po ďalšie e, rizika, napríklad používania nebezpečných rôznych obsahov. Ďakujem spravodajkyni za dobrú správu a dá sa ešte veľa povedať, najmä teda k tej téme, ktorú som práve spomenula, a síce ochranu maloletých. Ďakujem pekne, pani Loriston. Ďakujem, pán predseda, ja by som chcela podporiť stanovisko pani spravodajkyne naozaj novinárska obec bola veľmi Eh, si robila veľmi eh, si robila starosti, pokiaľ ide o, o túto problematiku eh, poskytnutie práva rôznym komerčným orgánom kontrolovať tieto obsahy. Myslím si, že naše stanovisko tu je veľmi e, dôležité. Musíme byť jednotní. Pokiaľ ide o deti, e, všetky deti je potrebné e, chrániť. Už existuje veľa výskumných prác ohľadne tohto násilia. Eurokids online, napríklad monitoring existuje, ale veľký problém je, že tie deti sú ponechané osamotené v tejto virtuálnej realite. Sú osamotené, nekomunikujú so svojimi rodičmi rodičmi, čo robia, nekomunikujú s učiteľmi, učiteľia nevedia, čo tie deti eh, na internete robia. Takže z tohto pohľadu je veľmi komplikované ochrániť eh, deti, eh, pretože nemajú žiadnu podporu zo strany rodičov či pedagogickú podporu. Čiže je potrebné vzbudiť povedomie o tejto oblasti u ľudí, ktorí pracujú s deťmi. Pokiaľ ide o tie násilné obchody, obsahy. Výskumy ukazujú, že najhoršie obsahy pre deti na audiovizuálnych e, médiách sú e, práve správy, kde každý deň deti vidia vojnu, kde vidia násilie a je to pre nich e, rušivé. Napríklad v našej krajine máme teda dôkazy o tom, že deti v základnej škole 10-ročné skutočne mali slzy v očiach, keď sa pozerali na to, že bol zvolený zvolený Donald Trump za prezidenta. Čiže e, to je, to je pravda, že aj táto správa bola vlastne e, akýmsi druhom násilia e, na nich. Čiže je to tá emocionálna reakcia a chceme snažiť o to ochrániť deti pred emočným každodenným stresom. Potrebujeme upravu, dáme niečo teda na papier v tomto smere, ale dôkazy ukazujú, že tie skutočné problémy spočívajú niekde úplne inde. A ešte sa teda k tomu e, e, vrátim, ešte raz to spomeniem. Deti, starší súrodenci, mimovládne e, organizácie, to je veľmi dôležité. A tiež samoregulácia je veľmi rozhodujúca. Podporujem to, že táto regulácia by mala byť podporená seba regulácia alebo aj zo strany teda odborníkov, ale nemá to byť niečo z hora nadal naaktuálne. Kým sa vrátim eh, k spravodajcovi, eh, tá predsedorálna otázka, ktorú spomenul pán Lina, je to dôležité pre Líbe. Eh, vážim si, čo ste povedali. Týka sa to 53, takže tie dnešné príspevky kolegov, ale aj samotná podstata tejto otázky pre Líbe súvisejúca s kultúrnym výborom. Je to veľmi dôležité bez hľadu na to, čo sa deje a bez hľadu na 53 e, prajem veľa šťastia e, tieňovým spravodajcom, aby to stanovisko bolo naozaj veľmi jasné. Takže naozaj e, uznávam ten bod. Malo by to byť silné stanovisko, nielen bežné stanovisko, ale uznávam, čo ste povedali. Vrátime sa teraz spravodajkyni. Ďakujem za vaše komentáre kolegovia i vám, pán predseda. Vidím, že naša línia je koherentná. Máme možnosť e, byť vypočutí, pretože sme mali dosť času, e, aby to bolo i v záverečnej správe, takže rátam s vašou spoluprácou a veľmi sa teším tomu, že všetci smerujeme e, jedným smerom pokiaľ ide o nezávislosť regulátorov. E, nebude to ľahké. Pred týždňom v Bruseli pozícia z dvoch spravodajcov z výboru pre kultúru bola dosť vzdialená v stanovisku, ktorý máme my, takisto komisijnému stanovisku, ale je to pre nás rozhodujúce. To sa e, vyjadrilo, e, vy pán Pavel ste to vyjadrili. Budeme pokračovať v tomto boji a budeme musieť vyhrať. Ďakujem. veľká miera naozaj eh, informácií, vedomostí v tejto veci. Veľa šťastia. 2. Eh, decembra je lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov. sme prejsť k poslednému bodu kolegovia a ním je Európska azylová agentúra spravodajcom. Eh, spravodajca nemôže byť prítomný. Anna Gomes však e, za SAD zastupí pána Niedermüllera. Ďakujeme ti za to, Anna. Krátky úvod snáď je to súčasť e, azylového reformného balíčka. Ide o podpornú azylovú kanceláriu, ktorá by sa mala zmeniť na plnohodnotnú azylovú agentúru EÚ e, po piatich rokoch existencie. Spravodajca tu hovorí o 282 eh, všetkých pozmeňujúcich návrhoch, kde sa v tejto veci nachádzame. Neviem, do akej miery vy, eh, eh, pán Niedelmüller vám dal k tomu poznámky. Anna, mohli by ste nám povedať zo pár slov k tomu, kde sa v tejto veci približne nachádzame. Ďakujem. Peter ma poprosil, aby som vám povedala nasledovné. Dostali sme 684 pozmeňujúcich návrhov k, tejto, e, k nariadeniu o tejto agentúre. Rád by využil túto možnosť a poďakoval vám všetkým za vaše príspevky. Z, e, z pozmeňujúcich návrhov dôvodí, že je tu výrazná podpora pre všeobecné smerovanie návrhu správy. Zdá sa, že je tu zhoda pokiaľ ide pretvorenie EASO do agentúry, ktorá bude mať novú úlohu pri podporovaní pomoci a monitorovaní implementácie CEEAS a silná prezencia v jednotlivých operáciách. Mnohé pozmujúce návrhy smerujú k cieľu zvýšenia operatívnej a technickej kapacity agentúry, pokiaľ ide o finančné a ľudské zdroje či už zvýšením e, sa, samotných zamestnancov alebo úzkou spoluprácou s UNHCR na doplňovanie informácií a technickej e, e, pomoci. Prečo vidíme v lepšom svetle EASO než Frontex? Peter Nidelmüller si myslí, že ochrana základných práv a je, musí byť zaručená tieto úvahy takisto sa odzrkadlili v pozmeňujúcich návrhoch. A v tomto ohľade treba tiež spomenúť, že spolupráca medzi e, touto agentúrou a EÚ EU a Európskou e, agentúrou pre e, pohraničnú a pobrežnú stráž, že sa posilní a že budú na e, jednej úrovni. Je dôležité sa vyhnúť duplicite práce a aby tieto agentúry sa vzájomne opierali o analýzy a, posudky. Dúfam, že pozmice návrhy budú pripisovať agentúre kľúčovú úlohu, aby sa monitoroval asilový systém členských krajín, aby sa vyhlo eskalovaniu a aby sa agentúre umožnilo konať v situáciách, ktoré ohrozujú fungovanie spoločného azylového systému. V tomto ohľade je tu zhoda, že, že monitoring nebude dostatočný, ak ho nepodporí sankčný mechanizmus. Je tu viacero podnetov, ktoré sa tu momentálne diskutujú. Peter je veľmi optimistický, že pred 8. decembra nájdeme zhodu medzi tieňovými a že návrh bude pripravený na hlasovanie. Ďakujem. Ďakujeme, eh, Anna. Ďakujem za prítomnosť. Ak chcete niekto výstieňových vystúpiť, pán Coelho. Amen. Ďakujem. Na úvod poďakujem pani Gomeš za túto správu. Chcem zdôrazniť konštruktívny prístup spravodajcu i ďalších tieňových. Tento materiál má veľký význam. Na jednej strane je rozhodujúce, rozhodujúci pre vytvorenie plne funkčného spoločného azylového systému. Má zaručiť jeho plnú implementáciu, aby sa zabezpečilo, že členské krajiny sú vyzbrojené pre budúce výzby, vý, e, výzvy, aby, sa bola, aby bola vytvorená európska solidarita. Tiež je veľmi dôležité lepšie podporiť krajiny, ktoré sú v prvej línii, ktoré sú pod veľkým tlakom. Dúfam, že e, sa nám podar, podarí dosiahnuť úspech. Tri podstatné body. Poprvé, agentúra by mala poskytnúť čo najviac konvergencie, kompetencie na takéto rozhodnutie samozrejme zostávajú národnými. Avšak, ak chceme sa vyhnúť azylovému obchodovaniu s azylom, potrebujeme v tom, týchto rozhodnutiach konvergenciu. Toto možno dosiahnuť rozumným informovaním o krajinách pôvodu. Musíme tiež zabezpečiť, aby agentúra mala prostriedky na pomoc tým členským krajinám, ktoré potrebujú pomoc. Musia sa to dokázať urobiť rýchlo a malo by sa to neopierať o národné egoizmy. Preto potrebujeme expertov, ale tiež sa držať dohôd s organizáciami, ktoré nám môžu pomôcť. A v neposlednej miere po tretie potrebujeme silný monitorovací mechanizmus. Mechanizmus, ktorý zvýži vzájomnú dôveru medzi členskými krajinami, podporou spolupráce medzi agentúrami, mechanizmus, ktorý zabráni budúcim krízam, zabezpečí sa správna implementácia azylového systému. Tým sa posúdi kapacita a pripravenosť národných azylových systémov. Nebude to bezzubý mechanizmus, ale mechanizmus, ktorý bude trestať tie členské krajiny, ktoré dobrovoľne neaplikujú, zamrne neaplikujú tento systém. Nerozumiem, ako by sme mohli prijať, že členská krajina si neplní e, svoje záväzky, e, pričom je tu voľný pohyb v rámci Schengenu. Pán Halahand je a, eh, a, eh, zástupcom EKR ako tieňový spravodajca. Ďakujeme Anne Gomeš. Ako som už bol viackrát povedal, EKR podporuje vznik eh, Európskej azylovej agentúry, ak, keďže prináša pridanú hodnotu pre členské krajiny. Pre nás je dôležité, že zodpovedá a posudzovanie týchto žiadostí zostáva v kompetencii členských krajín a nepodporujeme takú eventualitu, že by tu bolo spoločné spracovanie eh, žiadosti eh, aj dokonca na žiadosť členských krajín. Tiež veľmi kritizujeme úlohu, ktorú navrhujú mimovládky v mnohých pozmeňujúcich návrhoch. Imigrácia je eh, otázka politická a po politická neutralita je tu veľmi otázna. Takisto Radi by sme vymadzali odkazy e, na úlohu tejto agentúry pri e, relokácii e, utešencov a žiadateľov o azyl. Relokáciu nevidíme ako riešenie migračnej krízy cieľom spoločného azylového európskeho systému a tejto agentúry ako jedného z nástrojov by mala byť predchádzanie obchodovaniu s azylmi a zneužívanie azylov ako prostriedku e, na migráciu, e, neuľahčovať to. Z tohto pohľadu mnohé kompromisné pozmeňujúce návrhy bohužiaľ nezlepšujú návrh komisie. Ďakujem. Um, the... Želá si ešte niekto zobrať slovo? Ak nie, tak Anna, môžeš vystúpiť na záver, áno. E, chcela by som podporiť Carlosa Coelia keď eh, povedal, že krajina, ktorá neplní svoje povinnosti v rámci azylového eh, systému, by mala byť vylúčená zo Schengenu. Toto je podľa mňa veľmi dôležité a predložím to Petrovi, ale myslím si, aby, že je dôležité, aby kolegovia eh, s týmto súhlasili. Takisto by som chcela zdôrazniť myšlienku, na ktorú poukázal Peter, a to je, že je dôležité vyhnúť sa duplikácii práce medzi Európskou eh, pobrežnou strážou a novou azylovou agentúrou, pokiaľ ide o analýzy a hodnotenia, ale úlohou tejto agentúry by bolo zabezpečiť implementáciu a tu musíme posilniť agentúru, aby mohla hovoriť členským štátom a varovať ich, keď neplňa svoje povinnosti a záväzky. A nehovorím iba o spracovaní e, žiadosti o azyl, ale sú to aj iné e, povinnosti. Ako vidíme dnes napríklad, Grécko žije v úplne inej situácii. Grécko nemalo agentúru, muselo ju vytvoriť, aby si poradilo s touto situáciou, ale Eh, potom sú tu iné štáty, eh, ktoré sú v inej situácii a technická pomoc eh, tejto agentúry by mohla veľmi pomôcť. Bola som nedávno v Grécku s úradníkmi EASO a oni pomáhajú greckým orgánom spracovávať žiadosti utečencov. Ale sú tu rôzne iné problémy a úloha EASO sa dá posilniť ďalšími pracovníkmi ale na čo mať viac pracovníkov, keď ostatní potom hovoria, že sú tu národné dôvody a úloha JASO je pomerne obmedzená. Domnievam sa, že toto je dôležité a treba to zdôrazniť. A takisto je to veľmi dôležité, keď ide o podmienky premiestňovania utečencov Takže tieto dve myšlenky by som podporila. A ďakujem veľmi pekne, áno. A 8. decembra budem hovoriť o tomto bode e, na výbore LIBE. Ďakujem a nie, ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Kolegovia, takto sa dostávame na koniec zasadnutia. Máte niečo do bodu rôzne? Ak nie, tak ďalšie zasadnutie bude 20. novembra, 29. novembra. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. A týmto končím dnešné stretnutie.